Prichádza pán predseda. Milé kolegyne a kolegovia, čakali sme ešte zo pár minút, pretože nám ešte niekto chýbal. Ku dňu obetí e, terorizmu by som rád e, predniesol toto prehlásenie, milé kolegyne a kolegovia.